So, good morning everybody. We're starting in the last uh, meeting. Príjemné dopoludne všetkým. Zahajujem poslednú schôdzu tohto roka. Zasadanie je týmto otvorené. Schválime si zápisnicu z, minulého, z minulé schôdzy, tu nemá nikto nič proti. Liegen auch nicht da sind. Chyba nám zo pár jazykov, ale tie nepotrebujeme, lebo kolegovia tu nie sú. Teraz uh, správa z mojej strany, hlavné mesta kultúry. Minulý týždeň sme v Štrásburgu veľkou väčšinou v prvom čítaní uzavreli túto otázku, prijali sme náš návrh. Je to jediná správa alebo jediný bod, ktorý nebolo možné završiť v rámci litovského predsedníctva. Nedelí takoto predsedníctvo, ale ide o správanie naozaj veľmi tvrdohlavé v Koreperi, pretože oni tam zaujali postoj, že menovanie takéhoto hlavného mesta kultúry je otázkou rozhodnutia rady Poviem ako to fungovalo doteraz. Doteraz porota odborníkov, ktorých menujeme my, komisia a rada. Tak, takáto porota eh, si vybrala z návrhov dvoch krajín ten, ktorý sa im zdal najvhodnejší. A potom tu postupili komisii. Komisia oznámila tento návrh Koreperi a v parlamente. My sme tomu vyjadrili stanovisko. Mm, za každým sme mohli povedať iba áno, lebo nie sme odborníci a trvalo to naozaj dlho, pretože to bol určitý druh spolurozhodovania. A tak to prebiehalo aj v rade a ťahalo sa to naozaj mesiace, lebo na čo, keď sme tak či tak mohli povedať iba áno. Takže v e, Lisabonskej zmluve došlo k zmene, komisia to zmenila. Ten návrh je taký, že tá porota sa dohodne na mene, postupí ho komisii a komisia to spečatí. Takže takto to má byť, ale rade sa to nepáči. Rada by chcela byť tá najhlavnejšia. My sme povedali, nám je to jedno, kto to oznámi, či my alebo oni, nám je to jedno. Chceme, veď predsa ide iba o administratívny akt, takže chcem, aby to bolo čo najjednoduchšie, pretože ani parlament, ani komisia, ani rada nie sú odborníci, iba Skrátka, preberáme to, o čom rozhodla odborná porota. Pán Skúria bol spravodajcom, my sme rokovali s radou a ustúpili sme v tom zmysle, že rada môže vymenovať ešte dvoch ďalších národných odborníkov, čiže tá váha rady v rámci tej poroty sa zväčšila, no ale nepodarilo sa to završiť naozaj, naozaj hlavou proti stene. Potrebovali sme 9 týždňov, je rada potrebovala 9 týždňov, kým prišli s nejakým akože kompromisným návrhom. A ten sa mi dostal v piatok a predtým mi povedali, že ten kompromis dostanem, že to bude teda uspokojivé a že máme kašľať na prvé čítanie. Ja som povedal, no žiadne kašľať na prvé čítanie, kým neviem, čo tam bude, tak s tým nemôžem súhlasiť. Takže sme urobili to prvé čítanie a dostala som telefonát od kompetentného chcel by to uzavrieť, ale až zajtra sa spojí s koreperom a poprosil mňa, aby som mu povedala, či my ten kompromis podporíme alebo nie. No ten kompromis tiež nie je úplne s kostolným poriadkom. Pýtal sa ma, že čo s tým. Ja hovorím, ja to nemôžem sama, ja mám predsa tiež svoj v úvodzovkách koreper, svoj výbor, musím sa spýtať spravodajcu, tieňový spravodajcov. Ja vám nemôžem povedať, ale keby som mu aspoň tak signalizovala, že áno, tak on by mohol začať s presvedčaním rady a mohli by sme to uzavrieť ešte tento rok. Ja som spýtala, ako to mám prosím pekne spraviť. Ja, veď on ani nevie, či to bude mať na programe zajtra alebo pozajtra. No a ja hovorím, ja tu potom nikoho nebudem mať, ja nemôžem na ďalku robiť trialog s kolegami, spravodajcami. Veď už tu v Bruseli nikto nebude, blížia sa Vianoce, mali ste na to 9 týždňov a premrhali ste to. Takže takto to vyzerá. Uvidíme, čo sa nám podali dosiahnuť s Greckou radou, s greckým predsedníctvom v januári. No a ak vám niekto povie, že celé toto omeškanie vedie k tomu, že tie mesta na rok 2020 že budú mať potom problém. Nie, to nie je pravda. Tam sme schválili skrátenú lehotu. Takže žiaden problém nebude. My sme nič nepokazili, my to nenaťahujeme, takže nech si rada s tým, keď to takto naťahuje, správy, čo bude v jej silách. Možno keď príde minister kultúry hneď na prvej schôdzi, tak môžeme spolu s ním a spravodajcom túto tému vyriešiť. Len som vám chcela povedať, ako to vyzerá. Ja som s pánom Skúriom eh, v kontakte a jemu telefonovali v kuse, ako by on alebo ja, ale sme to mohli sami nejako rozhodnúť. Ja som povedala, u nás to prebieha ako u vás, my máme výbor, vy máte korepe, to je podobné. A teraz ďalší bod. Ideme k štúdii tematického oddelenia B, Európske hlavné mesta kultúry, stratégie úspechu a dlhodobé účinky. A máme tu pani Beatriz Garcia z Inštitútu kultúrneho kapitálu Univerzita v Liverpoole. Takže vám dávam slovo. Ja som si istá, pardon, ja som zvedavá, či uh, náš postup z oči voči parlamentu považujete za správny. My e, sme e, skrátka museli trvať na tom, že tie európske hlavné mesta musia odrážať európsky rozmer. Oni to nechceli, oni nechceli, aby tam bolo slovo urban development, teda že sa to musí prejaviť udržateľne na rozvoj, mestský rozvoj. To sú veci, ku ktorým sme my dospeli za 20 rokov, oni to teraz chceli všetko odtiaľ vypustiť. Takže mňa by zaujímalo, čo nám povie pani Garcia, snáď podporí to, na čo sme došli my a že to ešte aj e, podkuje e, rôznymi mm, príkladmi z praxe. Takže, pani Gasia, dávam vám slovo. Som naozaj rada, že ste ma sem dnes pozvali a môžem vám predstaviť prehliadku, alebo teda môžem predstaviť túto štúdiu, ktorá bola vypracovaná minulý rok. Táto téma je naozaj zásadná, je za ňou veľa vedomostí. Program Európskych hlavných miest kultúry za uplynulých 30 rokov naozaj narastol, je dôležitejší a oveľa viditeľnejší. Ja som mala možnosť pracovať na štúdiách, ktoré sa týkajú tejto témy uplynulých 15 rokov a bolo naozaj úžasné, že som mala možnosť a príležitosť nielen študovať jednotlivé prípady, ako to bol napríklad Glasgow či Liverpool, ale mohla som sledovať komplexný rozvoj. Toto sa stalo poprvýkrát. Európsky parlament koncom roku 2012 vyhlásil tender a cieľom štúdie bolo preskúmať blahobyt, alebo teda to, aký materiál bol vyprodukovaný a aké sú perspektívy európskych hlavných miest kultúry. Musím zdôrazniť, že sme nemali dostatok času na vypracovanie ďalšej empirickej práce, kde by sa odrážalo každé jedno mesto. Hovoríme totiž to o vyše 58 miestach, ktoré v rokoch 1995 a 2019 získali tento titul Čiže my sme sa skôr snažili zmapovať a porovnať to, čo sa už e, stalo. Zamerali sme sa na to, aby sme identifikovali najlepšie stratégie pre úspech, čo sa mestám podarilo, či sa im podarilo dosiahnuť svoje ciele, aké mali zámery, aké boli dopady a dlhodobé účinky rôznych rozmerov, nielen kultúrneho rozmeru, ale aj sociálneho či hospodárskeho. A stali sme sa pochopiť, aké sú ešte ostávajúce výzvy. V tejto chvíli je správa publikovaná a do všetkých jazykov EÚ bolo pre, pre, preložené zhrnutie tejto správy. Bolo nám položených sedem otázok, ktoré sme my prepracovali do jednotlivých kapitol či oddielov. Tie sa venujú histórii a rozvoju programu, potom ako sa vyvinul spôsob e, predkladania ponúk, ďalej ako sa program spracoval a, a v akej forme bol dodaný. Potom sme tu riešili dlhodobý a krátkodobý dopad. Dôležité je zdôrazniť, aby sme sa pozreli nielen na samotné výstupy, musíme ich aj porovnať s tými pôvodnými zámermi a snažiť sa pochopiť, ako proces dospel či nie k nejakému konkrétnemu výsledku. Čiže pozrieť sa na ten proces zo všetkých uhlov. Samozrejme sme sa venovali aj výzvam a rôznym e, miestam príležitosti a taktiež sme sa na záver venovali odporúčaniam do budúcnosti. Keď sa teda pozrieme na históriu a vývoj programu, prvá fáza bola započaná v roku 1985 a dá sa povedať, že až do roku 2019 môžeme hovoriť o troch hlavných fázach. Rada by som vám objasnila, aké je, o čo ide, pokiaľ sa snažíme dospieť k nejakému, nejakej dohode o vývoji programu po roku 2020. Čiže prvá fáza pokrýva prvý cyklus európskych hlavných miest kultúry, tej prvej fáze sa to týkalo prvých 12 členov Európskeho spoločenstva. Ten program bol zapísaný do medzivládnych e, e, činností a mestá boli nominované členskými štátmi až na jednu alebo dve výnimky. V tomto, v tomto čase bolo ťažké v rámci programu predstaviť niečo jedinečné, či nové, pretože tie hlavné mesta nemali veľmi veľa času na plánovanie, mali na to iba pár rokov. V druhej fáze z roku 1997 až do roku 2014 sme zaviedli výberové kritéria a záväzné časové lehoty. Mesta mali vyššiu mieru ambícií a Darilo sa im aj zdokonali ciele Európskeho hlavného mesta kultúry. A v tretej fáze od roku 2005 máme prvý, pra, prvý legislatívny rámec, kedy sa tento ra, program stal činnosťou spoločenstva a je tu zapracovaná, je tu pra, zapracovaná aj kritérium európskej dimenzie. Samozrejme, sme zaznamenali v tomto celom období viacero zásadných zmien. Ako som hovorila, ciele programu sa rozšírili. Čiže nie je to len oslava kultúrnych aspektov miest. V tejto chvíli už e, riešime aj možnosť rozšíriť urbánu, urbánny program, či za, zapracovať aj hospodárske a sociálne ciele. Takto sa pokúšame e, pochopiť, ako tento program rozšíril rôznorodosť jednotlivých miest, ktoré boli, ktorým bol udelený tento titul. Čiže neboli to len hlavné mestá, boli to aj mestá, ktorí mali silný kultúrny silné kultúrne hodnoty, avšak neboli z tohto dôvodu uznávané možno z, z hospodárskeho hľadiska a problémov. A vďaka tomuto zmenenému kritériu sa podarilo rozšíriť program aj na viacero krajín, aj v východnej, aj v západnej Európe. V tejto chvíli opäť nechcem zachádzať do detajlov, chcela som len vidieť, aby ste videli, koľko miest a rôznych typov prostredí malo možnosť získať titul hlavného mesta. Tento rok to bolo v Marseille, e, v Provence a budem hovoriť aj o Košiciach, aby sme si pozreli, aký program mali tieto mesta, ktoré boli európskymi hlavnými mestami kultúry tento rok. Ale ako vidíte pred sebou, veľmi veľký počet miest získal tento titul v niektorých prípadoch to boli krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, hlajme v tej fáze začínajúcej rokom 2005 je veľa miest, ktoré nie sú členmi EÚ, ale získali tento titul. Táto priesvitka sa venuje zmenám. Je dôležité pochopiť, aké zmeny nastali, keď sa pokúšame dospieť k záveru, či program bol úspešný alebo nie, pretože ten program je naozaj neskutočne rôznorodý a miest, mestá, ktoré získavajú titul, majú naozaj veľmi rôznorodé zázemie. Takže je ťažké nastaviť jednotný vzorec. Aj keď samozrejme chceme sa uistiť, že nie vždy objavujeme znova koleso, keď riešime tieto mesta. Čiže vidíme, že mesta, ktoré boli ktoré mali tento titul, boli začiatkom e, veľmi veľké mesta a teraz vidíme, že tých mest je, tie mesta sú stále menšie a menšie, niektoré majú okolo 400 tisíc obyvateľov a najmä od roku 2007 sme e, pristúpili aj k mestám, ktoré majú naozaj obrovské poč- počty obyvateľov, v, e, ktoré sa dajú rátať v miliónoch. Dôležité je aj zapracovávať do programu e, aj celé regióny, napríklad to bol luxemburský región a samozrejme dôležité je aj e, prítomnosť Istanbulu, čo je naozaj obrovské mesto. Pokiaľ ide o rozvoj a financie, financovanie z európskej inštitúcie, tak tu taktiež vidíme nárast peňazí, ktoré sú mestám poskytnuté z EÚ. Na začiatku to bolo menej než 200 tisíc, teraz hovoríme o 1,5 milióne eur. Chcela by som taktiež uviesť v skratke dopady. Čiže prihlasovanie a ako je dôležité, aby mestá definovali, aké sú ich ambície, čo chcú získať. Najmä od roku 2005 a v poslednej fáze programu sme zaznamenali, že viac a viac miest sa prihlasuje o tento titul. Aj médiá sa tomuto venujú nielen počas samotného priebehu, ale aj v čase, v čase kandidatúry, čo je veľmi zaujímavé, pretože v tejto chvíli oveľa viac miest, nielen jedno, sa zamýšľa nad tým, čo im môže kultúra poskytnúť a ako ich prepojiť so zvyškom Európy. V niektorých prípadoch sme mali naozaj ostrú konkurenciu. V roku 2016 Španielsko a Polsko, dve veľké krajiny, predstavili svoje návrhy a v každom z týchto štátov bolo vyše 16 e, miest, ktoré sa pokúšali získať tento titul a viem, že aj v Taliansku je to veľa miest, ktoré o toto súťažia. Preto je dôležité, aby sme sa ubezpečili, že ten proces prihlasovania je uspokojivý a že program je zaujímavý. Je preto veľmi dôležité už v prvých fázach manažovať diskusiu. Samozrejme je dôležité budovať kapacity, ambície kulturálneho sektoru a zvyšovať profil a kultúrny kultúrnu príťažlivosť miest v rámci týchto programov. To sú tak povediať spoločné ciele. Taktiež je však dôležité ubezpečiť sa, že tu nie je len jeden sektor, ktorý podporuje tento program, ale celá, celá skupina inštitúcií či zúčastnených strán. Čo je skutočným výstupom? Ako náhle mesto je zvolené za hostujúce mesto pre ten ktorý rok. Podarilo sa nám v priebehu času naozaj na vysokú mieru sprofesionalizovať tie výstupy, ktoré vyplývajú z programu Európskeho hlavného mesta – Častokrát má mesto naozaj zásadnú víziu, ktorá častokrát vyústi do transformácie a zmeny. Dôležité je, aby to mesto pracovalo s agentúrami pre životné prostredie, s agentúrami, ktoré sa venujú športu či vzdelávaniu, spolupracovať taktiež s firmami a miestnymi a úradmi. Dôležité je, aby tá činnosť mala istú tému, aby mala nejaký marketingovom hľadisku, tak povediať, brand. Dôležité je, aby aj propagácia bola koordinovaná a aby tie jednotlivé činnosti pokrývali čo najväčšiu možnú mieru populácie. Predstavili sme model, v ktorom sme sa pokúšali vysvetliť, ako všetky tieto prvky zosúľadiť, čiže ako nastaviť tú víziu, ako riešiť otázku financovania či riadenia a ako toto potom je predstavené do dopadov, jednotlivých typov dopadov, ktoré som už menovala. Keďže prístupy k hodnoteniu sa líšia, tak je veľmi zaujímavé pozrieť sa na to, ako sa tie veci prepájajú. V správe, sa uvádzajú jednotlivé typy dopadov. Čo nám však v tejto chvíli chýba, je hodnotenie v prvom rade, pretože častokrát to mesta nerobia spôsobom, ktorý by bol časovo konzistentný a ktorý by nám umožnil porovnať situáciu pred, počas a po programe. Čiže za normálne okolnosti my máme k dispozícii údaje, že čo mesto chce urobiť a potom čo sa stalo, ale nie je jednoduché E, nastaviť kauzalitu, čo viedlo k čomu. Čiže teraz na jednej strane máme údaje, čo miesta slúbili a na druhej strane, čo sa deje, ale častokrát nevidíme priame prepojenia miesta ako Liverpool či Turku. Tie vyvinuli také programy, ktoré umožňujú takéto prepájania. Ja verím tomu, že môžeme toto zapracovať do budúcich programov v prípade všetkých miest. Teraz by som chcela hovoriť o dopadoch ktoré sa nám podarilo rozpracovať. Čiže samozrejme v prvom rade ide o kultúrne dopady. To sú samozrejme ťažko zmodniteľné subjektívne prvky, ale pre mestá sú veľmi dôležité. Pretože to, že mesto získa titul Európskeho hlavného mesta kultúry, má samozrejme obrovský dopad na jeho kultúrne prostredie. Zaznamenali sme kapacitu posilňovania sietí, čiže jednotlivé zúčastnené strany prinesú ľudí, tak povediať, k jednému stolu v jednom čase, čiže či už zoberieme do úvahy Liverpool alebo iné mesta, vznikli nové koalície, ktoré existujú aj potom a môžu mať zásadný dopad na to, ako je mesto riadené v oblasti kultúry a dokonca celý región. Otvárajú sa tu možnosti nových spoluprác medzi jednotlivými umelcami z viacerých krajín, ale aj v rámci jednotlivých sektorov. Môžu tu nastať prepojenia medzi vzdelávaním, kultúrou a firmami, kde vznikajú nové prepojenia, na ktoré možno za normálne okolnosti nie sme zvyknutí. Práve tá európska dimenzia zabezpečuje to, že mesta spolupracujú alebo pracujú iným spôsobom a zaangažujú jednotlivé sektory. Čo je naozaj zásadný dopad, že je, je že imidž mesta sa zmení. Čo je naozaj viac a viac viditeľné, najmä od chvíle, kedy titul získali mestá, ktoré nie sú známymi kultúrnymi či turistickými, turistickými centrami. To môžeme povedať napríklad o Glasgow. Toto mesto má naozaj zaujímavé e, veci, čo poskytnúť, avšak malo naozaj negatívny imič v rámci Európy. A takéto príklady vidíme stále častejšie, či to je Linz v Rakúsku alebo Stavanger v Norsku. Tieto mestá neboli známe kvôli svojej kultúrnej činnosti, avšak podstúpili významné zmeny. Dôležité je taktiež to, že sa hovorí o programe samotnom a čo tento reprezentuje. A samozrejme máme tu nový svet digitálnych a sociálnych médií, kde sa otvára obrovská, obrovský priestor pre dopady Na túto tému vypracovávame správy od tých posledných miest, ktoré boli nominované po roku 2010. Toto je mediálny cyklus e, krajín, ktoré hosťovali Európske hlavné mesta kultúry. Vidíme, že vrchol pokrytia médiami sa deje vtedy, kedy Samozrejme, to mesto má titul, ale v tejto chvíli vidíme, že ten záujem médií rastie aj predtým, aj potom, ako je mesto nominované a hostuje tento program. Čiže teraz sa nám darí sledovať, čo sa deje nielen počas toho jedného roku, kedy mesto titul má, ale aj e, v tejto chvíli médiá pokrývajú aj obdobia, keď sa plánuje a kedy sa potom hodnotia výstupy. Zo sociálneho hľadiska sa najviac hovorí o dopadoch, ktoré program môže mať na lokálne vnímanie mesta. Vypracovali sme tu štúdiu s mnohými mestami, kde sa, ktoré hovoria, že 50 až 90 ich miestnej populácie sa domnieva, že ich mesto je lepším miestom po tom, ako bolo hlavne, Európskym hlavným miestom kultúry. Čo je dôležité, že tento program zvyšuje mieru hrdosti ľudí, ktorí tam bývajú. Niektoré mesta, ktoré sa cítili, alebo ľudia sa cítili, že sú kde si na pokraji, či už hospodárskeho alebo iného hľadiska, tak teraz majú pocit, že sa v ich meste niečo deje, chcú tam zostať. To je mimoriadne dôležité najmä pre mesta, v ktorých sa uh, E, ktorých sú univerzity, čiže je tam veľa študentov, ale potom je problém, aby tam tí študenti aj naozaj ďalej ostali žiť. A v prípade, že to mesto hostuje takýto program, tak e, sa častokrát stane, že sa tam potom ľudia rozhodnú zostať. Dôležité je, aby aj publikum bolo diverzifikované, ale samozrejme úplne najdôležitejší je efekt, ktorý majú médiá, z čoho vyplýva, že máme naozaj ešte veľa práce v tejto oblasti, ktorú musíme uskutočniť. Máme tu mesta ako Liverpool, eh, Gimaraes či Maribor, hovoria, že vyše polovica miestnych obyvateľov bola zaangažovaná do programu Európskeho hlavného mesta kultúry v ich meste. Opäť ďalšia priesvitka, kde je trošku ťažké vysvetliť nejaké údaje. Máme tu mnoho grafov, kedy poukazujeme na to, ako sa situácia vyvinula z roku 85 až po rok 2012, kedy máme dostupné údaje. Tu, ukaz, tu, tu sa ukazuje počet divákov za rok. Rekord, ktorý naozaj vystupuje z ostatných je Liverpool, pretože Liverpool mal štvorročný program. Je to aj preto, že aj preto, pardon, 18 miliónov ľudí malo možnosť zúčastniť sa činnosti programu. Avšak bežnejším číslom je 10 miliónov zúčastnených divákov. Čo skoro e, dojdem ku koncu svojej prezentácie, ale budem teraz ešte hovoriť o hospodárskych dopadoch. Pokiaľ ide o okamžité dopady, čo je úplne jasné, že obrovský dopad má tento program na turizmus, čo samozrejme následne môže mať veľký dopad na hospodárstvo mesta, čiže je tam naozaj veľký náraz návštevníkov počas samotného roka, ale je tu aj dlhodobý efekt. Hovoríme o jednom, dvoch či dokonca piatich, niektorých prípadoch desiatich rokov potom, ako mesto malo titul Európskeho hlavného mesta kultúry. Ešte stále tam chodí viac turistov než predtým, práve vďaka tomu titulu. Trend miest, ktoré získali titul, hovoria, že zásadným dopadom poukazuje na to, že sledujú rast návštevnosti. Teda najprv to bolo tak, že tá návštevnosť sa zvyšovala v čase, kedy program predbiehal v tom, ktorom meste. V tejto chvíli zaznamenávame, že ten rast je konštantný. Máme tu niekoľko prípadov, kedy ten nárast turistov neustále pokračuje a dokonca aj po ukončení programu majú stále viac a viac návštevníkov, než mali počas toho samotného roku. Čiže samozrejme z hospodárskeho hľadiska to je veľmi, veľmi dôležité. Aké sú výzvy, ktorým čelíme? Na jednej strane máme dobrú správu a to, že mnoho tých e, problémov, ktorým sme čelili, najmä v roku 1994, bola vypracovaná jedna štúdia a ďalšia v roku 2004, tak tie problémy, ktoré boli zaznamenané v týchto štúdiách, už sme prekonali. Mesta sa stále zlepšujú v prístupe ku komunikácii a marketingu, a taktiež ten program je udržateľnejší, ale je tu ešte stále niekoľko problémov, ktoré pretrvávajú, čiže ten program je vnímaný ako niečo pre elitu, ale treba, je potrebné ho prezentovať tak, že je pre všetkých. A ďalšia otázka je e, otázka európskeho rozmeru, čo je jeden veľmi dôležitý cieľ, ale je problematické k nemu dospieť. V programe je cieľ európskeho rozmeru a najmä od roku 2005 sú oveľa jasnejšie usmernenia, viac, podporu, viac podpory pre monitoring a hodnotenia, avšak mesta ešte stále majú problém splniť tie svoje záväzky. Čiastočným dôvodom je to, že program je teda v tejto chvíli tak atraktívny, z miestneho hospodárskeho a sociálneho hľadiska, že sa mestá chcú ten titul pre svoje vlastné účely a chcú promovať veci, ktoré sú relevantné pre nich, čo je samozrejme dôležité. Média v tejto chvíli taktiež ešte nehovoria o tom európskom prepojení, hovoria iba o hlavnom meste kultúry naozaj v miestnom meritku. Avšak máme naozaj úžasné príklady programov, ktoré demonstrovali tú pridanú hodnotu prepojenia so zvyškom Európy, ale tieto programy sú pomerne malé a nedajú sa tie výstupy pretransformovať na všetky programy. Pretože sa nedá povedať, koľko umelcov tam bolo, koľko činností bolo zorganizovaných. Pokiaľ chceme hovoriť o tom silnom európskom rozmere a pridanej hodnote, tak musíme hovoriť aj o kvalitatívnom prvku, nielen o samotných grafoch a štatistikách. Ďalšia otázka je odovzdávanie vedomostí a znalostí, čo je naozaj veľmi náročné, pretože v tejto chvíli sú tie siete pomerne neformálne. Skôr ide o to, kto koho pozná, kto má s kým aké vzťahy a je dôležité, aby sme tieto zmeny formalizovali, aby z nich každý mohol profitovať. Porovnávanie výstupov je naozaj nedostatočné, aj keď máme samozrejme prístup k úžasným dátam či údajom. Na záver, po troch desaťročiach je program jedných, jedným najviditeľ, jednou z najviditeľnejších iniciatív. Je to kľúčová platforma pre získanie pozície mesta, spúšťa jeho kultúrno-hospodárskú regeneráciu. Má okamžité kulturálne, sociálne a hospodárske dopady a tie majú za, za následok obrovský rozvoj turizmu. Dôležité je, aby tieto programy ešte viac posilňovali. Musíme podporovať program a pracovať aj s odporúčaniami, ktoré máme k dispozícii. Dôležité je brať do úvahy, čo ľudia chcú, aby teda tento program nebol oddelený od e, miestnych zámerov a, a požiadaviek, avšak musí mať aj tento európsky rozmer. Dôležité je, aby tie aspekty boli kultúrne, hospodárske a sociálne. Čo sa totiž to stalo v uplynulých rokoch, že ten hospodársky aspekt bol tak silný, že ten kultúrny aspekt bol trošku ponechaný bokom. Čiže samozrejme, treba tieto potreby vyvážiť, ale zameriavať sa hlavne na kultúru. Musí byť totiž to zúčastneným stranám jasné, že je len o to, aby sme prilákali turistov, avšak pritom nepromovali dostatočne miestnu kultúru. Dôležité je samozrejme tiež vyvážiť vzťahy medzi politickou podporou a zároveň nezávislosťou. Toto je posledná presvitka. Chcela by som povedať, že ja osobne aj celý náš tým sa domnievame, že spôsob, ako posilniť rozmer, európsky rozmer, je, aby sme sa ubezpečili, že na túto tému existuje otvorená diskusia. Mesta sa niekedy pokúšali ukázať miestnej populácii, čo je to Európa, avšak čo ľudia chceli, je, že chceli mať možnosť to objaviť sami, sami to formulovať. Ľudia to, totiž to nevnímajú tak, že je tu nejaký e, rozkol medzi miestnym a európskym, pretože oni sami sa vnímajú ako Európania. Myslím si, že keďže tento program Európsky hlavný v kultúry je v tejto chvíli tak atraktívny a má tak veľkú mieru pozornosti médií, tak je to úžasná platforma pre európsku diskusiu. A príklady, ktoré máme k dispozícii, čiže keď existujú diskusie, workshopy a tak ďalej, tak to naozaj veľmi dobre funguje. Funguje to ako spúšťač dialógu. A pokiaľ ide o odovzdávanie vedomostí, tak tam, vie, tam si uvedomujeme, že potrebujeme formalizáciu rámca, taktiež potrebujeme kľúčové ukazovatele, ktoré by všetky mestá mali zozbierať a poskytnúť, aby sme potom v budúcnosti porovnávali, ako, sa, ako tak povedia, z jablčka s jablčkami a nie tak, ako sme mali teraz k dispozícii údaje, keď sme riešili štúdiu, kedy sme museli tie údaje očisťovať. Takže v tejto chvíli sa vám chcem poďakovať za pozornosť. Predsedajúce, ďakujem pekne, bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Sama mám veľa otázok, ale teraz Marita Sanchez-Smith. Ďakujem. Pani predsednička, chcem sa naozaj veľmi pekne podekovať pani Garcii za jej prezentáciu. Bolo to naozaj vyčerpávajúce obsa- ob, ob, objavili sa tam prvky, ktoré sme očakávali, ale niektoré boli naozaj veľmi hmatateľné. Samozrejme, všetci sme presvedčení, že iniciatíva Európskeho hlavného mesta kultúry má naozaj významnú pridanú hodnotu. Veľmi dobre si uvedomujeme, že je veľmi dôležité poukázať aj v rámci blížiacich sa európskych volieb na to, ako naša činnosť vplýva aj na činnosť politikov aj občanov. Ukázali ste nám, že táto iniciatíva sa posilnila v uplynulej dobe. Samozrejme, my si uvedomujeme, že najnáročnejšie je hodnotiť dopady a tú pridanú hodnotu. A sme vám vďační za to, že ste nám poskytli o tomto dôkazy, pretože tie čísla hovoria sami za seba. Ako francúzska poslankyňa som mala v septembri príležitosť v rámci toho, že sme mali v Marseji hlavné mesto kultúry, mala som možnosť zaznamenať aj urbánny rozvoj. Naša skupina Urban sa zaujíma samozrejme o takýto rozvoj a Marsej sa rozhodlo, že bude riešiť e, túto otázku územne, čiže to bolo Marseille-Provence. A napriek tomu, že existuje medzi Marseille a jednotlivými komunitami v okolí napätie, tak spolupracovali. Investovaných bolo vyše 600 miliónov eur. Čo skoro budeme mať 8 miliónov návštevníkov, keďže sa blížime ku koncu roku, čo je tiež zaujímavé číslo. V septembri sme zaznamenali, že ten titul, získanie titulu malo katalizačný efekt. Taktiež sme zaznamenali, že Marsejania, obyvateľia Marsej naozaj sú hrdší na svoje mesto, je to presne tak, ako ste hovorili. A potom, pokiaľ ide o média, tak od začiatku roku 2013 sa Predtým sa teda o Marseille hovorilo skôr v negatívnej miere o činnosti máfie či o veľkej kriminalite a tak ďalej. Pravda je, že na začiatku e, médiá neboli veľmi záujem, sa veľmi nezajímali o toto, pretože práve kvôli imidžu, ktorý mesto malo, sa médiá domnievali, že to bude práve že obrovský neúspech, čiže januári, februári to pokrytie médií nebolo až také veľké Musem e, nebolo veľmi e, akčné, ale keď, e, sme, keď Marseille získalo titul hlavného mesta, Európskeho hlavného mesta kultúry, tak aj táto organizácia začala byť naozaj veľmi aktívna, čo bolo veľmi dôležitým katalizačným prvkom, aký ste aj vy spomínali. Taktiež sme v starom prístave vybudovali divadlo a potom tu bola, boli tu aj privátne investície, bol vybudovaný 5-vezičkový hotel, jednotlivé štvrte obnovili svoj vzhľad a štvrte, ktoré sú v centre mesta, naozaj bola zmenená ich, tak povedať, fyzionomia, čo bolo veľmi dôležité. Druhá vec, e, imidž mesta bol zmenený. Samozrejme, ani nehovorím o tom, koľko turistov začalo navštevovať hotely, reštaurácie, mesto. A potom tu taktiež bolo niekoľko dlhodobých investícií v prístave, ktoré by nikdy neboli schválené, pokiaľ by tento titul hlavného mesta nespustil rozvoj mesta. Čiže my v tejto chvíli naozaj vidíme trvalý rozvoj mesta aj v rámci súdržnosti sociálnej, ako aj hospodárskej, tak ako ste hovorili. A pokiaľ ide o ten európsky rozmer, je samozrejme dôležité sa tomuto európskemu rozmeru venovať. A po, hovorili ste ešte o tom, že by nemal nastať protiklad medzi, tým, medzi týmto lokálnou mierkou a to európskou mierkou. My sme mali akúsi regionálnu víziu, preto sme mohli použiť aj financovanie z Federu a ďalších európskych fondov, čo nám umožnilo nachádzať sa niekde medzi tým európskym rozmerom aj tým lokálnym rozmerom. Uvedomujeme si, že je samozrejme možnosť ďalej sa zlepšovať, ale myslím, že sa nám podarilo postúpiť naozaj významným spôsobom. Ďakujem a teraz spravodajca pán Skúria. No, Ďakujem vám pekne pani Garci za jej prednesené informácie. Bolo to veľmi zaujímavé, bolo to veľmi precízne. A takisto sa vám teším, že niektoré veci, o ktorých tu osobitne hovorila, že tieto sa premenia potom odraze sa v správe, o, ktorom budeme, o, o ktorej budeme rokovať následne. Takže, čo sa týka tejto témy, a myslím si, že sa to uberá všetko správnym smerom. Ten posledný bod, o ktorom ste hovorili, ten sa ma dotkol osobitne. To je ten vzťah medzi občanmi a, a a mestami a európskou dimenziou. Myslím si, že sa nám možno podarilo vytvoriť také premostenie medzi lokálnymi a všeobecnými aspektami. Dovolte mi položiť vám jednu otázku, pretože boli určité momenty, kedy sme sa nachádzali v trilógu spolu s radou, komisiou a sme diskutovali o rôznych veciach. A tu boli vtedy dva aspekty, kedy rada bola takmer taká nepriateľská a kedy jej padlo skutočne veľmi zaťažko, A, zaťažko a, dostať našim požiadavkám, napríklad európska dimenzia. A, dobre, nakoniec to urobili, ale potom tam bol takisto koncept európskej identity a to sme predsa vypracovali ako jeden z cieľov, ako takých pre program európskych kultúrnych miest. Je to jeden zo základných pilierov, čím sa tá identita môže stanovovať, môže určovať. A preto mi dovolte, aby som sa opýtal, aký máte vy názor na tieto veci na základe vašej štúdie, na, vaš, na základe vašej skúseností a, a času, ktorým ste tomu venovali. Ďakujem, pani Trup. Ďakujem. A, áno. Vy ste hovorili o sieti hlavného mesta kultúry. Takže toto je zatiaľ neformálna sieť, ktorá existuje a keď ste hovorili o tej e, formalizácii e, toho e, transferu vedomostí, vy ste hovorili teda, že tá formalizácia je potrebná, takže ako to dosiahnuť, to je prvá otázka. A ďalšia otázka, Ako je to s udržateľnosťou financovania v týchto hlavných mestách kultúry? E, je tá udržateľnosť daná, pribúda jej? To je moja otázka. Pán Lokegard ako ďalší, nech sa páči. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať za veľmi kvalitnú prezentáciu. A nadviazal by som na to, čo ste povedali v závere v tom duchu, ako hovorila aj spravodajca, teda možnosť vytvorenia nejakej európskej identity, e, ako to dosiahnuť e, a aké prekažky stoja v ceste. Ja som si uvedomil, teda takto vy ste vraveli, že mesta, hlavné mesta kultúry, často pracujú e, s podporou nejakých lokálnych otázok, alebo využívajú ten fakt, že sú hlavnými mestami kultúry na eh, podporu eh, lokálneho, lokálnej kultúry a tak ďalej. A tá európska myšlienka je dosť v úzadí, alebo sa stráca. Samozrejme, že nemôžeme nikoho nutiť, aby tlačil tú európsku dimenziu, čiže malo by to byť možno vnímané ako nejaká platforma na spustenie diskusie o tom európskom čo je to byť Európanom, čo je to európska identita a tak ďalej. A myslím, že niektoré z tých miest, ktoré boli mestami kultúry, toto vôbec nespravili. Takže ako to dosiahnuť? To je prvá otázka. A druhá otázka, tie miesta, pardon, mesta, ktoré budú hlavnými mestami kultúry do budúcna, myslíte, že sa tomu budú viac venovať Arhus? bude hlavným mestom kultúry 2017 a tam ten hlavný projekt spočíva v tom, že tým východiskom by mala byť tá európska dimenzia. Teda niečo môže pre Arhus urobiť Európa, ale čo môže urobiť naše mesto pre Európu. Čiže taká obratená logika a také iné východisko. Čiže je tu takáto zmena logiky u tých hlavných miest kultúry? Mohli by ste k tomu povedať niečo viac? Lebo to je podľa mňa kľúčové. Ak naozaj chceme, aby tie mesta sa zapojili alebo spustili diskusiu o európskej identite, tak by sme sa mali zaoberať e, e, tým, ako oni formulujú svoje projekty okolo tej európskej dimenzie. Ďakujem pekne. Teraz pán Fisas, nech sa páči. Prezidenta, felicitaciones también. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj ja sa chcem strične poďakovať pani spravodajkyni Najskôr zo pár otázok a dovolte mi povedať jedno. Problém s lokálnou kultúrou. Ja sám som navštívil Marsej, mm, viedol som tam zasadnutie, viedol som tam našu delegáciu, niekoľko z našich kolegov boli, bolo prítomných tiež, ale aký problém nám udrel do očí. Áno, boli sťažnosti, ktoré sme si vypočuli v rámci nášho dialógu. Vo všeobecnosti sa hovorili, nož áno, áno, všetko e, dobre e, e, prebehlo, bolo to prebudované, naša kolegyňa to všetko uviedla, ale, ale čo sa udialo s tou lokálnou kultúrou tam na mieste? ale e, hodnotia si lokálnu kultúru vôbec e, tí občania, ktorí tam žijú? Nehovorím teraz len o Marse, ale ideme o to, čo povedala pani Trupl. Hovorím o tom všeobecnej, všeobec, vo všeobecnosti teraz. Takže, ako som povedal, kultúra by nemala nejaké mesto len zmeniť, ale ide tiež o to, aby sa podmienky udeľovania tohto titulu kultúrne hlavné mesto, aby, aby tieto zohľadnili istú kontinuitu, aby tá kultúra v týchto mestách pokračovala aj naďalej, aby existovala aj naďalej. Ďakujem. Pán Tekeš, ďakujem pekne. Ak dovolíte, ja som prišiel trošku neskôr, takže som nepočul celý ten úvodný príhovor. Ale chcem povedať, že to, čo som si vypočul, ma naozaj veľmi presvedčilo. Takže naozaj slova uznania na adresu nášho hostia. Toľko na úvod, ale ak dovolíte, ja vám povozprávam o mojich skúsenostiach z mojej krajiny. Tri mesta, Sibiu, Kermenštát, to sú dve rumúnske mesta, ale aj Peč v Maďarsku a Košice na Slovensku. Ja som všade vycestoval, informoval som sa, takže naozaj môžem posúdiť, do akej miery to prispelo k vývoju toho mesta to sú všetko mesta z niekdajšieho Rakúsko-Uhorska. A ten titul hlavného mesta Európy mal naozaj obrovský dopad na tieto niekdajšie komunistické mesta, alebo teda mesta krajín, kde bol takýto režim. A naozaj to umožnilo veľký rozvoj týchto miest, byť hlavným mestom kultúry. Čiže naozaj veľký pokrok pre tieto mestá. Čiže ide o určitý titul, ktorý umožňuje napredovať na ceste integrácie. Čiže e, nechceme, aby sa len podpisovali nejaké zmluvy o pristúpení, ale aby tu bola kontinuita, tieto mestá takto mohli dosiahnuť určitý pokrok a nielen tieto mestá, ale aj mikroregión v ich okolí. Čiže to posilňuje aj tú integračnú dimenziu a tiež vzájomné porozumenie. Takýto tu prispieva k vzájomnému porozumeniu medzi mestami, medzi menšinami, medzi náboženskými skupinami. Dochádza k zbližovaniu a v širšom meradle aj mesta Hermannstadt, Sibiu, toto sú rumúnske mesta, Čiže e, mesto Sibiu, e, po nemecký Hermannstadt, e, toto je mesto, kde je obrovská maďarská menšina napríklad. A ten región je skrátka multikultúrny. Naozaj, tie dejiny neboli vždy jednoduché, čiže aj takéto nejaké zmierenie medzi skupinami je veľmi dôležité. V Sibiu Máme Luteránske kultúrne centrum. Čiže toto je tá náboženská dimenzia. A myslím, že naozaj takýto dialog v rámci hlavného mesta kultúry je veľkým pozitívom. Ale zvýšenie efektívnosti, to je naozaj potrebné. Dúfajme, že v Temešvári, tam, kde vypukla rumúnska revolúcia, ja som tam osobne bol šaušeskovým e, režimom zatknutý a tam teda bolo viacero menšín, e, či už náboženských alebo národnostných, by sme sa teda všetci spojili, spojili sme šíky a Temešvár je teraz kandidátom na hlavné mesto kultúry. Kluž Napoka, to je ďalšie mesto, ktoré je kandidátom. A ja som za, lebo Európska únia je tu v úlohe podporovateľa týchto kandidatúr. Takže toto som chcel povedať a ešte úplne na záver k tej európskej dimenzii. Takže tá národná a lokálna, všetky tri musia byť e, dané, aby sme mohli zvýšiť efektívnosť fungovania týchto hlavných miest kultúry. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz Sean Kelly. Ďakujem pekne pani Garcia za jej prezentáciu. A tiež vidím, že si tu e, zapisuje, čo hovoríme. To sa mi veľmi páči. Mám dve také stručné otázky. Poprvé, už došlo k nejakej zmene, vnímateľnej zmene v prístupe občanov v týchto mestách z oči voči Európe. Teda keď ich mesto bolo hlavným mestom kultúry, tak aký je ich postoj teraz k Európe? Sú skôr teraz proeurópskejší, alebo ako je to teraz s tým skepticizmom, je na ústupe? Aké skúsenosti máte s týmto? A druhá vec, ja som si všimol vo vašej prezentácii, že rôzne mesta majú rôzne plusy, ehm, to je len logické, ale ako je to potom do budúcnosti, čo z toho pretrvá. Áno, je pekné byť hlavným mestom kultúry, cestovný ruch obrovsky narastie, ale potom, keď e, ten váš pridelený čas e, skončí, tak e, je tam veľmi prudký pokles. Čiže ako je to s tou kontinuitou? A čo by ste odporúčali hlavným mestám kultúry do budúcna? Tak, aby tie plusy pretrvali za rámec hlavného mesta kultúry. A čo by ste vy odporúčali takýmto mestám? Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ja sama mám ešte otázku. Ja som na začiatku diskusie sama povedala, že my spolu so správodajcom sme dbali na to, aby téma urban development bol jedným z objektov a s jedným z cieľov. Ja to tu nenachádzam z toho nič. Ja tu nachádzam len urban image, ale to nie je to isté. Takže ja by som si v tom texte želala trošičku viac o tom, čo čo spôsobili tieto kultúr, mesta kultúry. To znamená samozrejme tým, eh, v tých eh, priemyselných eh, oblastiach, napríklad v zónach ako v Liverpoole. Určite áno, ale <clears throat> potom tam boli určité oblasti, ktoré boli znevýhodnené alebo objekty, ktoré boli nevyužívané a využili sa potom na kultúrne miesta, na kultúrne aktivity, áno. Ale to, čo by som ja bola veľmi privítala aj v Koreperi, to je skôr tento aspekt. No a potom uh, tu máme ešte dve, kultúrne, dve hlavné mesta kultúry, ktoré sa snažili e, implementovať e, také tie silné stránky ako Luxemburg, je to druhý krát a hovoril, že e, chceme do toho vtiahnuť aj celý, celý ten veľký región, Mozelskú oblasť, takisto časť z Belgicka a potom Essen. Uh, No a myslím si, že aj toto je niečo, čo by sa možno, že malo silnejšie akcentovať, pretože pokiaľ je to len mesto samotné, tak je to veľmi e, singulárne a musíme vlastne involvovať do toho aj okolie tohto mesto, Ale myslím si, že tu musíme komisiu veľmi presviečať, pretože od začiatku komisia za to nebola. Momentálne je možno čiastočne presvedčená, neviem, možno zástupca komisie. Uh, E, ktorý tu je, môže k tomu niečo povedať. Takže to sú moje dve poznámky. Takže teraz e, dáme slovo pani doktorke Garci, ktorá odpovie na naše otázky a v tom komisii. Ďakujem pekne všetkým, ktorí svoje otázky položili, bolo ich naozaj nemálo. Možno by som začala od konca. Urban Development, to je otázka, ktorú som očakávala v diskusii. A v tej štúdii vidíte, že je tam viacero vecí, viacero e, kapitol, ktoré sa zaoberajú v tou fyzickou dimenziou. Nede iba o mestský rozvoj, ale ide celkovo o pridanú hodnotu, prepojenie Európskeho mesta kultúry v mestách s naozaj fyzickým rozvojom toho mesta. A my sme došli na to, že mnohé mesta prepojili túto iniciatívu k vlastným stratégiám mestského rozvoja dlhodobejšieho charakteru, teda naozaj fyzická infraštruktúra, rozvoj fyzickej infraštruktúry. Platí to pre Marseille s Musemom a celá tá prístavná oblasť, Liverpool, otvorenie mesta smerom k vodnej ploche, doky a tak ďalej. Ale toto je oblasť, áno, samozrejme, že mestský rozvoj, urbánny rozvoj má dve také dimenzie. Fyzickú, teda výstavba, potom doprava, prepravné spojenia jednotlivých štvrtí, prepojenie, to je také dosť subjektívne, ako zabezpečiť aby takéto programy boli nápomocné pri prepojení štvrtí, hlavne takých, ktoré sú izolovanejšie, sú na okraji a prepojení teda medzi nimi aj s centrom. A potom je tu o, taká druhá dimenzia, taká trošku rozporuplnejšia, pretože sú tu príklady naozaj veľmi pozitívneho vývoja, Jasné, že keď s tým programom sa spájajú nejaké investície, na ktoré sa potom nadviaže, tak toto je jedna z tých najviditeľnejších vecí. Napríklad v Liverpoole a zrejme aj v Marseji, Je to evidentné. Napríklad v Liverpoole došlo k otvoreniu obchodného centra. Nebol celkom času toho programu, ale e, bolo to naozaj také veľmi viditeľné. A potom ešte e, také kongresové centrum, ktoré tam vzniklo, vďaka ktorému tá kongresová aktivita v meste pretrváva. A potom v Marse myslím, že Musem je veľmi podobným príkladom svojím spôsobom. Aj v tej štúdiu uvádzame viacero príkladov takéhoto pozitívneho vývoja. A potom tu máme také mesta, kde sa naozaj veľa investovalo do toho fyzického rozvoja, ale nebol tam nejaký plán udržateľnosti dlhodobejšieho charakteru, čiže tam tie dopady často môžeme označiť za negatívne. A toto sú tiež veci, ktoré načetávame v našej štúdii. A prichádzame s tým, že na jednej strane je potrebné uznať, že tá dimenzia mestského rozvoja je veľmi dôležitá, ale že je podstatné prepojenie e, prepojiť to špecifické na daný rok s tým dlhodobejším, že toto je kľúč k úspechu. Ale keď je to celé unáhlené alebo urobené na poslednú chvíľu, len aby sa peniaze vydali a nie je to premyslené, tak e, to môže skončiť aj dosť zle. Takže prepojenia jednotlivých štvrtí, menšie typy programov, e, to je podľa mňa ten lepší prístup. A teraz tie ďalšie otázky, ktoré tu odzneli. K tým prepojeniam a k takej nejakej nevraživosti alebo nepriateľskosti zo strany rady, pokiaľ ide o tú európsku dimenziu a pokiaľ ide o otázku e, európskej identity. Či sú tu nejaké nástroje na tento účel? Na to sa pýtal pán Skúria aj pán Lokegard. Tam sú tie prístupy rôzne, pretože v každom meste, ktoré je nositeľom tohto titulu Európa, môže znamenať niečo iné. V Liverpoole sú orientovaní skôr proatlantický, e, čiže nie starý kontinent, ale skôr nový kontinent, aby som to tak povedala. Takže tá kultúrna relevantnosť pre nich spočíva možno v prepojení s Amerikou a so Šanghajom, s čínskymi komunitami. To skôr než Európa. Čiže je dôležité naznačiť prepojenie takýchto komunít. Čiže oni Európu vnímajú inak, inak vnímajú európánstvo. Pre nich vlastne kontakty s Európou e, sú rovnako dôležité ako z USA alebo s Áziou. V prípade Marseille bude dôležitou Severná Afrika. Takže my to vnímame na takej symbolickej úrovni, ako tie symboly sa pretavujú do konceptu identity. Samozrejme, že je dôležité, dôležitá tá celoročnosť tohto podujatia, teda že nie je to iba zo pár nejakých uh, ojedinelých podujatí, ale že je to také dlhodobejšie a ja si myslím, že tá identita, že to je také veľmi subjektívne, veľmi rôznorodé. Keď niekto sa napríklad už narodil v krajine, ale jeho predkovia prišli napríklad z Ázie, aj toto je potrebné tematizovať. Čiže to, že ten program je celoročný a že ešte vlastne je tá prípravná fáza, predloženie ponuky a tak ďalej, kým e, sa to schváli a tak ďalej, Čiže tie mestá, skrátka, to musia vnímať na jednej strane ako zvýšenie atraktívnosti návonok, teda turisti, veľké hviezdy a tak ďalej, ale potom naozaj také masové aktivity pre miestnych obyvateľov, tak aby ľudia naozaj mohli byť hrdí na svoje mesto, na svoj región, na Európu a to, kto ich vlastne zapojíme do európskej diskusie. A ďalšia otázka, tá sa týkala toho, či sú tu dôkazy o tom, že takýto program, hlavné mesto kultúry, že či to dokáže prispieť k zmene vnímania Európy. No, toto nevieme naozaj zdokladovať, nemáme takéto dôkazy. Je tu naozaj množstvo vecí, ktoré toto podmienujú. Niektoré krajiny sú prirodzene naklonené Európe, východná Európa a tak ďalej, a iné krajiny e, možno sú skeptickejšie, ten skepticizmus narastá v posledných rokoch, takže tam už sú nejaké e, zaužívané spôsoby vnímania, ktoré sú veľkou výzvou. Takže e, v niektorých mestách e, e, tá hrdosť alebo ten postoj môžu sa zmeniť, majú možnosť artikulovať dôvody, ktoré stoja za ich názorom. A pokiaľ ide o ten marketing alebo nejakú podporu, mnohé tie mestá, ktoré sú nositeľom tohto titulu, hlavne pokiaľ sú univerzitné mestá, tak tam sa robí takáto diskusia e, medzi študentami. Čiže áno, prečo si toto vážime, čo to znamená e, naš, naše miesto v Európe, ako to my vnímame a tak ďalej. Čiže e, na lokálnej úrovni také diskusie často prebiehajú. Ale prečo to nie je jednou z priorít, prečo to nie je tak v popredí, Jednou z, príčiny, z príčin je to, ako sa to vníma v médiách, či s tým médiá pracujú alebo nie. Tam sa skôr mm, tendenčne zohle, zôrazňujú tie negatíva. A potom ešte nejaká taká, nejaká taká tradičná eh, diskusia, ktorá zároveň prebieha. Čiže sú tu, znova opakujem, malé projekty, ktoré často sú najpodstatnejšie v tejto súvislosti. Program Cities on the Edge, mesta na okraji, Liverpool, jeho prepojenie Neapol, Marseille a tak ďalej. Išlo tam o takú európsku sieť a diskusiu o takých zložitých e, témach ako násilie, e, kriminalita, e, marginalizácia, teda mesta, ktoré síce sú na okraji Európy, ale majú takú naozaj veľmi robustnú bázu, základňu, kultúrnu, kreatívnu a tak ďalej. A toto často nie sú veci, ktoré by vzýšli v rámci e, celého toho roka e, ako tie najprominentnejšie. A ešte, ak dovolíte, pokúsim sa reagovať na tie ďalšie body, ktoré tu odzneli. E, sociálna dimenzia, či občania majú pocit, že tie podujatia, ktoré sa dejú, sú pre nich. Áno. Kultúra sa dá pochopiť hociako. A nejde o nejaký festival umenia. Prosím, nevnímajte to, to hlavné mesto kultúry ako nejaký festival. Samozrejme, to mesto sa musí zamyslieť samo nad sebou v rôznych aspektoch, napojenie na región, šport, a tak ďalej. Čiže nejde iba o umenie alebo nejaký festival, to rozhodne nie. Čiže tie aktivity sa rozvíjajú na rôznych úrovniach. Ekonomické ciele, zvýšenia atraktivnosti pre turistov, cestovný ruch. To znamená, že tam musia byť takéto prominentné podujatia, balety, výstavy a tak ďalej. To často pre tú lokálnu komunitu nie je to primárne učené pre nich. Neviem, či takéto niečo by lokálne obyvateľstvo zaujímalo. Mm, možno to platie pre Musem, aj keď ešte Musem je na tom relatívne dobré ako verejný priestor, ale toto sú veci, ktoré sú také high profile, také naozaj prominentné a sú určené pre návštevníkov zvonka. Ale potom sú tu také menšie aktivity, ktoré často nie sú v médiách prezentované, e, nie sú v tých brožúrách, ale dejú sa, je ich čoraz viac. A tá veľká výzva spočíva v tom, že keď vy urobíte nejaký prieskum verejnej mienky, keď sa spýtate obyvateľov daného mesta, čo si pamätajú v rámci tých aktivít hlavného mesta kultúry, tak e, tí ľudia vám často povedia, že e, im by sa bolo páčilo, keby to hlavné mesto kultúry e, bolo prinieslo skôr, skôr toto. A že tomu tak nebolo. Ale ono tomu často tak je, len to vnímanie nie je také, nie je to, to, tamto prepojenie je úplne jasné. Čiže e, nielen tie múzea a divadlá, e, to nie je to najpodstatnejšie pre miestne obyvateľstvo. Sú skôr také menšie aktivity, aktivity menšieho, menej nápadného typu, ktoré e, sú prínosom pre miestne komunity. Takže ľudia musia chápať, že aj takéto aktivity sú súčasťou hlavného mesta kultúry a že sa nedejú odtrhnuto, oddelenie od tejto iniciatívy. A ešte ďalšia vec, na ktorú som chcela určite odpovedať. Investície. Niektoré mesta investujú, niektoré nie. A keď vyhodnocujeme, či niečo bolo úspechom alebo nie, musíme to pozerať z dlhodobého hľadiska. Glasgow 1990, tomu sme sa venovali eh, veľmi podrobne. Keby sme boli robili tú štúdiu 5 rokov po eh, tom, čo to mesto bolo nositeľom tohto titulu, tak by sme to boli zrejme vyhodnotili ako neúspech, ale keď sme sa na to pozreli o 10 rokov neskôr, o 15 rokov neskôr, tak sme naozaj boli schopní vyhodnotiť celé komplexnosti, ako toto hlavné mesto kultúry prispelo k rozvoju toho mesta. Čiže počas daného roka obrovský úspech, potom veľký pokles a až po 10-15 rokov sme videli výsledky tej reštrukturalizácie. Iné mesta, tam to bolo okamžite Lille, Lille 3000 tento program, okamžité pozitívne dopady hlavného mesta kultúry roku 2008 a naozaj veľká referenčná hodnota. Mnohí na to odkazuje, to je veľmi pozitívny príklad, ktorým sa mnohí snažia inšpirovať. A nie je tu nejaké riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetkých. A pokiaľ ide o ten náraz cestovného ruchu, no nie v prípade každého mesta je toto hlavným cieľom. Niektoré mesta sa skôr chcú zamerať na tie sociálne programy. Prepojenie určitých komunít je pre nich možno dôležitejšie ako obrovský príval turistov. Niektoré mesta sa zameriavajú na rôzne aspekty naraz. Niektoré mesta si skôr vypichnú jednu oblasť alebo sú úspešnejšie v jednej oblasti než v ostatných. A toto nemusí byť nevyhnutne vnímané ako niečo negatívne. Takže Niektoré mesta možno e, dosiahli toho viac v oblasti cestovného ruchu, niektoré to nepovažovali za také relevantné, pre nich bolo dôležitejšie aktivizovať miestnych aktérov. Čiže ide o to pri tom vyhodnocovaní posúdiť, či bol splnený stanovený cieľ. A ak ten cieľ nebol splnený, tak hľadať príčiny, prečo tomu tak nebolo. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Áno, naozaj ste nám dali taký kompletný obraz a aj mnoho nápadov do budúcna. Pokiaľ ide o celý ten postup, výber miest a samotné mesta. Komisiu tu máme zastúpenú. Ak sa chcete vyjadriť, nech sa páči, máte priestor. Áno, ďakujem pani predsednička, áno, áno. Len sa chceme poďakovať parlamentu za to, že ste zadali túto štúdiu. Ďakujem pekne pani Garcia, že ju odprezentovala. Pre nás je to veľmi nápomocné, hlavne pokiaľ ide o dlhodobé vnímanie, pretože na to ste sa zamerali vy. Ja by som v mene komisie chcel počiať to, čo povedala pani Garcia v závere, teda, že pre to hlavné mesto kultúry je v končloku dôležité to, aby tie programy, boli súčasťou také dlhodobejšej stratégie, aby tam boli presne zadefinované e, ciele e, obnova, e, urbánny priestor. Toto môže platiť pre Košice, Marsej, ale pokiaľ ide o tie ďalšie mesta, ako napríklad eh, San Sebastian, tak Donostia San Sebastian, tam nebude toto podstatné, pretože San Sebastian je už naozaj kultúrnym mestom, je tam uh, filmový festival a tak ďalej. Čiže San Sebastian nemá za cieľ uh, túto dimenziu posilniť uh, vonkajšiu, práve naopak, nie o tú vnútornú dimenziu, ide im o um, aktivizovanie miestneho obyvateľstva, aby tá kultúra nebola vnímaná ako niečo elitistické. Čiže um, toto je jeden z cieľov, ktoré si oni stanovili. Takže nie každé hlavné mesto kultúry má rovnaké ciele. Pokiaľ ide o tú európsku dimenziu, znova ďakujem parlamentu, že ste v rade zdôrazňovali uh, túto otázku. Toto je v základe nášho právneho základu, práve že toto je vec, ktorá, z ktorej sa líši hlavné mesto kultúry, Európske mesto kultúry od iných podobných iniciatív. Napríklad UK City of Culture, toto je vec, ktorá má podobné ciele ako hlavné mesto kultúry, Európske mesto kultúry, ale tam tá európska dimenzia samozrejme nie je tak zastúpená. Čiže e, komisia um, je veľmi vďačná parlamentu za zúraznenie tej európskej dimenzie. To je všetko z našej strany. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Už sa veľmi tešíme, že máme cez Európske mesto kultúry v Anglicku Európsku dimenziu Liverpool e, je toho znakom. Takže dobre, zostaneme tu. Dostali sme množstvo informácií, chcem sa srdečne poďakovať a máme hrubšom dokumente tam je tá štúdia, to je vlastne to a, a viac teda toho, čo ste tu ukázali, takže e, ja si myslím, že to je skutočne veľmi dôležité, aby sme to potom použili v rámci diskusí s radou. Dobre, my sme spoločne so správodajcami bojovali o dva ciele. Za prvé to bola európska identita, E, teraz sme dva cieľ sme dosiahli, európska e, identita, tá bola tým národným zástupcom nejaká suspektná, to sme potom nechali tak, lebo si myslíme, že Dobre, prejdeme k ďalšiemu bodu, následujúcemu bodu, to je bod 5, to je absolutórium za rok 2012, je pán Lokegard má slovo. Well, colleagues, as you of course know, it's our role as parliament. Ďakujem za slovo. Každoročne parlament komisii udeluje absolutorium za rozpočet. Uplyn, a teraz riešime uplynulý rok a pozeráme sa na to, ako komisia minula peniaze, keď e, riešila otázku rozpočtu. To, informácie máme s kolegov z výboru pre rozpočet, ktorý zapracovali stanoviska všetkých ostatných výberov vrátane nášho. Takže riešime rok 2012. Predpokladám, že ste všetci čítali výročnú správu a správu o činnosti od komusí Pokiaľ nie, tak e, ja tu teraz o tom hovoriť nebudem, pretože by to zabralo príliš veľa času. Avšak v mojej správe sa nachádzajú detailné informácie, e, ktoré sú relevantné pre náš výbor, čiže oblasť vzdelávania, kultúry a športu. Pozreli sme sa na to, ako boli minuté tie peniaze a pokiaľ niečo nie je jasné, môžeme sa opýtať komisie, prečo. Vy Pripravil som 6 odsekov, mali by ste ich mať e, k dispozícii vo vašich vo vašich zložkách. Ako hovorím, nebudem zachádzať do detajlov, avšak chcel by som vás kolegovia požiadať, aby ste sa vyjadrili, pokiaľ máte nejaké pripomienky. A taktiež by som bol rád, aby ste sa pozreli na oblasti, kde ste vy sami expertmi. A chcel by som sa opýtať, či ste spokojní s tým, ako komisia peniaze minula. Samozrejme, teším sa na vaše príspevky a na to, že budem pracovať aj s stenovými spravodajcami. A ja myslím si, že pani predsedajúca, to je v tejto chvíli všetko, čo som chcel povedať a teším sa na vaše pripomienky a stanoviska. Ďakujem. Eh, eh, im, im január... Áno, v januári budeme o tom hlasovať? Nie. Pozmievacie návrhy môžete podávať do januára, do 15. januára a potom vo februári budeme o tom hlasovať. Sú Uh, chce sa komisia vyjadriť? Je tu niekto z komisie, e, kto by, ktorý by sa Uh, uh, chcel vyjadriť? Máte pripomienky? Nie, nie je dobré, výborne, takže Uh, prejdeme k poslednému bodu Európskej gastronomské dedičstvo, gastronomické dedičstvo, kultúrne vzdelávacie aspekty, pán Santiago Fisa z Excela. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, Doris. Chcela by som vám Ehm, vám pripomenúť definíciu ehm, toho pojmu gastronomia, gastronomia, pretože dnes sa pod tým rozumejú rôzne aspekty príjmania potravy, predovšetkým čo sa týka ehm, obyčají a a pôžitku, ale sú to aj sociálne aspekty pre všetkým, čo sa týka rodinných pomerov, potom sú tu kultúrne aspekty a tak ďalej. Takže ja som sa koncentroval na ekonomickú dimenziu, čo sa týka zamestnanosti a cestovného ruchu. Takže keď budeme, keď to pozrieme tak veľmi úzko, tak gastronomia samozrejme znamená aj šťastie a pôžitok, pokiaľ vy niečo jete a pijete. Takže toto, na toto musíme myslieť takisto, pokiaľ hovoríme o gastronomii, pretože to ovplyvňuje životnú kvalitu ľudí. Takže teraz nejakým číslam. VHO hovorí, že okolo 1200 miliónov ľudí má problémy e, s obezitou. A zároveň je, e, zároveň je rovnaký počet, alebo približne rovnaký počet e, ľudí, ktorí sú podvýživení. Takže za niekoľko e, pár rokov budú všetci Európania pretučnili a samozrejme potom sa sem presunú aj určité choroby. Napríklad vidíme to v Spojených štátoch amerických, pretože prvýkrát v, dejine, eh, v dejinách eh, ľudstva je to tak, že pokiaľ bude pokračovať obezita u detí, tak eh, sa zníži ich čas dožitia. To znamená, že pokiaľ budú pretučnené deti našich detí, tak sa budú dožívať oveľa nižšieho veku ako my. Takže e, treba povedať, že toto je v celosvetovom meritku jedna z najdôležitejších príčin predčasnej smrti. To znamená, že málo povo- pohybu. Vidíme, že aj deti sa pohybujú čím ďalej, tým menej, e, čím viac e, sa sedí pred videohrami, hrajú sa na internete a tak ďalej. To znamená, bolo by skutočne veľmi dôležité, aby sme pre všetkým deťom nejakým spôsobom sprostredkovali tú dobrú a správnu výživu a takisto, aký dôležitý je šport v ich živote. To znamená, že e, musíme e, ich e, nadmernej váhe, pro, proti tej nadmernej váhe postaviť pohyb. Takže myslím si, že školy by mali prebrať viac e, zodpovednosti. E, sú mnohé európske štáty, ktoré to rozpoznali. Existu, je tu sieť Europe, European Nutrition Foundation. My sme pristúpili k, tejto, e, k, tomuto, k tejto nadácii. Takže o čo tu ide? V praxi sú to asi také príklady, že v apríli 2010 napríklad bolo stretnutie v Madride na tému um, stravovanie a školy, stravovanie v školskom pláne, takisto určité zdravé nápoje, napríklad v školách. V tejto správe ide samozrejme logicky aj o tieto témy. Ide o tie vzdelávacie aspekty, samozrejme, ale aj kultúrno-hospodárske aspekty gastronomie ako takej. Takže v, tej, v tom odseku o vzdelávaco špecifické aspekty. Ide o, tom, že na, ide o to napríklad, že e, je potrebné gastronomické kultúry, v, v e, vytváranie alebo vypracovávanie potravín, spracovanie potravín sa musí e, takisto na školách pertraktovať. To znamená, že dobré stravovacie návyky e, sa musia deťom sprostredkovať tiež v školách. Samozrejme, musíme akcentovať v školách takisto šport. Toto je fundamentálne, to je základný aspekt dobré stravovanie, dobré, áno, dobré správanie samozrejme aj zvyšuje schopnosť príjmať informácie u detí. To znamená, že ten vplyv ide až do dospelosti. E, takisto je potrebné vzdelávať, e, vzdelávať učiteľov práve v tejto oblasti toho stravovacieho, toho stravovacieho e, stravovacích aspektov. Takže Mnohí chápeme gastronómiu ako súčasť nášho kultúrneho dedictva. To znamená, že ide tu o ciele, kedy sa tradičné, tradičné potraviny, tradičné jedlá podávajú, predávajú, rozdávajú ďalším generáciám a to je vlastne, tu je gastronomia súčasťou toho nemateriálneho dedictva UNESCO. To znamená, že ide tu tiež o UNESCO titul pre gastronómiu a Gastronomia je v podstate nástrojom rozvoja v mnohých hospodárskych ekonomických sektoroch, ako je cestovný ruch, reštauračný priemysel, e, potom živnostenské odbory v poskytovaní ubytovania a stravovania a tak ďalej. Takže <clears throat> nejde. Ale samozrejme nesmieme zabúdať na pôžitok pri príjmaní jedla. Dobre, veľmi sa teším na vaše komentáre a poznámky. Nemáme tu už veľa prítomných. Neskôr možno môžeme naformulovať nejaké pozmeňovacie návrhy, ktoré sa budem snažiť zapracovať do mojej správy, ale teraz eh, sa... Takže pán eh, pani McLarkin a potom pán Tököš. Uh, Ďakujem. Chcela by som sa poďakovať kolegovi za návrh správy. Zapracoval tam mnoho návrhov, ktoré tu zazneli na našej poslednej výmene názorov a mnoho aj mojich vlastných, za to chcem poďakovať. Chcem sa poďakovať aj za tú veľmi jasnú štruktúru, ktorú ste predvie, predniesli, pokiaľ ide o vzdelávacie a kultúrne aspekty. Myslím, že to je veľmi dobre spracované a veľmi dobre sa to chápe. A som veľmi naozaj rada, že sa v tejto správe vyskytujú kultúrne aspekty. A myslím, že riadnu rovnováhu, že je tu zabezpečená riadna rovnováha medzi miestnymi, regionálnymi a európskymi úrovňami. A taktiež oceňujem, že ste tu e, zapracovali aspekty kultúrne a sociálne aspekty gastronómie a taktiež otázku dedičstva, gastronomického dedičstva. A to, že podporujeme miestne festivaly a trhy, ktoré sa venujú gastronómii. Ja sa však budem zameriavať najmä na oblasť vzdelávania, pretože si myslím, že je potrebné, aby sme naozaj riadne vyvážili jednotlivé kompetencie a e, riešili otázku vzdelávania e, ako kompetenciu členského štátu. Chcela by som zdôrazniť, dôležitosť toho, aby sme vzdelávali deti o gastronomickom dedičstve už veľmi v rannom veku, aby pochopili dôležitosť jedla a výživy. Myslím si, že práve na túto časť sa musíme viac zamerať. Musíme sa zamerať viac na kultúrny aspekt a nie, len na, a nie na tú otázku výživy, pretože to nie je v kompetenciách nášho výboru. Myslím si, že by sme tam mali zapracovať vysokú hodnotu, pokiaľ ide o oblasť pohostinnosti a turistva, turizmu pardon, a taktiež vytvárania pracovných miest. Veľmi veľa mladých ľudí pracuje práve v týchto odvetviach a prichádzajú do styku samozrejme aj s gastronómiou, preto by sme mali zdôrazniť túto hodnotu. A isté je to tiež otázka silného kultúrneho vývozu. Keď napríklad hovoríme o fantastických šéf-kuchároch, ktorých v Európe máme. Ešte raz sa chcem poďakovať kolegovi za túto úžasnú správu a teším sa e, na spoluprácu s ním v tejto oblasti. A taktiež vám chcem všetkým zaželať veľmi úžasné a gastronomické Vianoce. Und äh, Herr Tökes? Ďakujem, pán Tökes. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, závidím pánovi Fisesovi to, že napísal naozaj tak zaujímavú správu. Aj my sme hrdí na našu gastronómiu v Transylvánii aj v Maďarsku. A myslím si, že gastronómia je súčasťou identity každého národa. Tak ako aj vinárstvo, spomíname si na vynikajúce víno, ktoré sme mali možnosť ochutnať v európskych hlavných mestách kultúry. Keď sme na tieto mesta pricestovali, vždy sme oceňovali reštaurácie a vína. Takže nedá sa poprieť, že gastronómia tvorí súčasť prostriedkov, ktoré nám umožnia lepšie sa spoznať. Gastronomická kultúra jednotlivých národov má dôležitú úlohu. V dnešnej dobe, kedy Európu záplavuje americká kultúra s výrobkami fast food, je mimoriadne dôležité, aby sme zachránili našu gastronomickú kultúru. Sme Európania, pokiaľ sa nám podarí zosúľadiť tradície všetkých krajín, všetkých národov, o ktorých ste hovorili. A tieto nástroje môžu tento proces sprevázať a uľahčiť. A práve aj program Európskych hlavných miest kultúry môže prispieť k tomuto postupu a preto si myslím, že tieto dva prvky sú prepojené. Chcela by som ešte položiť dve otázky. V prvom rade u nás vo východnej Európe je veľmi zásadný sociálny aspekt, pokiaľ ide o gastronómiu. Milióny ľudí žijú v extrémnej chudobe. Takže je tu veľmi zásadná sociálna relevantnosť. Nehovorme len o gastronomických recepciách. Máme tu aj milióny ľudí, ktorí žijú v extrémnej chudobe a mali by sme sa zamerať aj na túto úroveň. Mali by sme zvážiť možnosti, ktoré môžeme poskytnúť im. A ešte jedna vec, o ktorej by som chcel hovoriť, a to je otázka tradícií a zdravia. Tradičná kuchyňa nie je vždy práve najzdravšia. U nás v Maďarsku Mali naši predkovia inú gastronomickú kultúru, ktorá nebola skutočne veľmi zdravá, čiže mali, mali by sme túto tradíciu, kulinárskú tradíciu rozvinúť takým smerom, ktorým by sme mohli prepojiť tradíciu s takými e, aspektami, ktoré by umožnili vyrovnanejšiu a zdravšiu kuchyňu. Želám vám veľa odvahy a veľa šťastia pri vašej práci, pán Santiago Fisa, a samozrejme počkáme si na definitívnu verziu vašej správy. Ďakujem, pán Tekeš, a teraz dám slovo pani Sanchez-Smith. Merci beaucoup, madame la Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, a ďakujem aj Santiagovi Fisasovi, ktorý sa venoval otázke, ktorá je podľa mňa dôležitá, pretože gastronomia je naozaj centrom záujmov avšak v 21. storočí sa častokrát taktiež dostáva aj na okraj. Hovorili sme tu o tom, že to je naozaj dôležitý aspekt e, európskej kultúry, že je atraktívny pre turistov, ale musíme brať do úvahy tiež otázky zdravia. Hovorilo sa tu o nejakých číslach 37 tisíc ľudí v roku 2005 zomrlo na neprenosné choroby. Čo znamená, že to sú choroby spôsobené nesprávnou životosprávou, nedostatkom pohybu. Takže je veľmi zásadné robiť osvetu e, a musíme robiť osvetu o vyrovnanom o vyrovnanom zdravom, pardon, vyrovnané zdravie životospráve a je dôležité vzdelávať už deti už od najmladšieho veku a členské štáty e, v tom môžu mať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o spúšťanie školských programov E, ktoré by sa venovali vyváženej životospráve. Už teraz existujú európske programy vo Francúzsku sme niektoré z nich aplikovali. V Európe je naozaj diverzifikovaná miera potravín a konzumácia ovocia je veľmi dôležitá. A taktiež som veľmi ráda, že sa Santiago Fisas hovoril o tom, že gastronómia musí byť prepojená aj s ako si slasťou pôžitkom, preto Európska únia musí podporovať vzdelávacie systémy jednotlivých krajín, ktoré promujú gastronomické, európske gastronomické dedičstvo. S tým, že teda zachováme túto gastronómiu a odovzdáme vedomosti v oblasti zdravia, a výživy. Je, existuje viacero iniciatív, určite poznáte asociáciu Slow Food, ktorá je opakom fast food, ktorá hovorí o dobrom jedle. Aj v školách existujú iniciatívy, kde sú nejaké záhradky, kde žiaci tým pádom môžu pochopiť, odkiaľ pochádza naša potrava. A taktiež sa musíme opierať o našu bohatú kultúrnu rôznorodosť. Isté, že je tu aj ten turistický aspekt. Aj v kreatívnych e, sektoroch e, gastronómia je ich súčasťou a má naozaj bohatý potenciál. Ďakujem. Chcel by sa vyjadriť niekto z komisie? Nie. Takže Santiago, nech sa páči. Ďakujem, Doris. Ďakujem kolegom, ktorí sa práve prihlásili o slovo. Bolo pre mňa radosťou spolupracovať s pani Clarkin, s pani Clarkin. Ehm, mali sme niekedy odlišné názory, ale vo všeobecnosti nám to pripravovalo radosť. Myslím si skutočne, že táto téma si vyžaduje viac pozornosti. Ide takisto o pohostinstvo v rámci cestovného ruchu, o vzdelávanie mladých, senzibilizácia na túto tému. Samozrejme, v Európe máme množstvo výborných kuchárov, veľkých kuchárov, na to nesmieme zabudnúť. No a na iných kontinentoch to vidíme vlastne tak, že tá európska gastronomia pre nich Mm, im prípada ako veľká výzva, veľký výdobytok. Takže samozrejme, čo sa škôl týka, školských systémov, tak e, je mi jasné, že tu nemáme kompetencie v tejto téme, že môžeme vydávať len odporúčania, tu musia agovať členské štáty. V Španielsku Slovensku, v mojej vlastnej krajine, majú kompetenciu v týchto veciach autonómne regióny. No ale napriek tomu je veľmi dôležité, aby naše deti preberali a osvojili si základné znalosti práve v, v zdravom stravovaní. My sme mali kolokvium v Madride, hovorilo sa o veľkých takých ochoreniach srdca, to bol taký veľký špecialista, ktorý praktizuje v New Yorku No a na základe určitých štúdií vieme, že je potrebné správne sa strávovať a to, ako sa strávujeme, je, má, má zásadný význam a je potrebné, aby sme toto sprostredkovávali mladej generácie skutočne od začiatku. Na školách e, sa môžu robiť odporúčania o správnych, e, o správnom strávovaní, pretože toto potom určuje aj budúcnosť tej ktorej generácie. No a môj pán kolega Tökeš o tom hovoril, že gastronomická kultúra a takisto in, sila integrácie e, v rámci jedla. Toto všetko e, je potrebné zohľadniť a takisto zohľadniť aj etnické menšiny, napríklad, ktoré môžu k tomu prísť prispieť. My sme eh, explicitne v správe uviedli pojem slow food, je tu jeden bod, o ktorom sa, kde sa to o tom hovorí. No a ja eh, si myslím, že to je taký kontrabod, protipol k tomu fast foodu. Ja by som sa samozrejme veľmi tešil, keby som mohol ešte už spolupracovať s inými spolu spravodajcami a keby som od nich dostal nejaké príslušné pozmeňovacie návrhy. Uh, Ďakujem, pani predsednička. Bez mikrofónu? Bez mikrofónu hovorí pani predsednička? Áno, takže 16. januára je lehota na podávanie pozmeňovacích návrhov. Vo februári budeme o tom hlasovať. Ďakujem veľmi pekne. Potom prejdeme k bodu 7 dnešného rokovania. Ide o výmenu názorov členmi Európskej divadelnej konvencie European Theatre Convention EDC táto organizácia bola založená eh, v 1988 roku. Je to paneurópska sieť, ktorá je financovaná z verejných prostriedkov, eh, zastupuje 25 eh, krajín a cieľmi sú hlavne podpora, podpora mobility umelcov a momentálne sa konvencia stará aj o vzdelávacie projekty, o vytváranie projektov ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania a načrtnutia nových ciest, ktorými by bolo možné integrovať e, divadelných vedcov. Takže oni dostali takisto z nášho rozpočtu určitú prípravu, takže máme tu pani Vergoč, pán Serža Argonio, ktorý má, každý má 10 minút na to, aby prezentoval túto konvenciu. Prídete dopredu, nech sa páči. Nicht hier. Do you have a, do you have a lab, um, yeah, sit there. There you have your computer to make the presentation.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 i am Croatian. Vy ste asi z Chorvátska, že? Áno, áno. V prvom rade sa chcem poďakovať pani Pak a výboru za pozvanie, že sa tu dnes môžeme porozprávať o divadle. Je to logické, že po gastronomii nasleduje divadlo. No a možno to v reali býva skôr naopak. Po divadle dobrá večera. Ale tie témy každopádne pasujú jedna k druhej. Ja sa teším, že môžeme hovoriť o divadle, ktoré zažíva teraz dosť zložité časy. Recesia je všade prítomná v našich krajinách. Teda peniaze nie sú na umenie vo všeobecnosti a teda ani na divadlo. Prečo si my ale myslíme, že divadlo je pre náš život dôležité, rovnako dôležité ako pred storočím, dvomi a tak ďalej. Čiže Musíme nájsť miesto pre divadlo aj v súčasnom svete a myslíme si, že váš výbor je dobrým miestom, kde sa dá zabojovať za budúcnosť divadla. Takže čo je ETC, čo robíme teraz a čo plánujeme do budúcna. Je to najstaršie zoskupenie paneurópska sieť z roku 1988. Nemecko, Francúzsko a Belgicko boli zakladateľské krajiny, boli teda len tri. Teraz máme viac než 40 e, členských divadiel po celej Európe, počnúc Fínskom, cez Nikóziu, takže naozaj zo severu na juh, e, z východu na západ. V konvencii máme viac 20 krajín a zastúpených je 22 jazykov. Pokiaľ ide o počet zamestnancov, je to 11 tisíc, ktorých naša konvencia pokrýva, 16 tisíc divadelných predstavení ročne a naše publikum predstavuje asi 8 miliónov osôb. ETC má za cieľ podporovať kultúrnu diverzitu, mobilitu a interkulturálny dialog v európskych krajinách, v európskych divadlách a tiež je to platforma na profesionálnu výmenu oslov zaoberajúcich sa divadlom. Ďalej chceme e, podporovať e, diverzitu v súčasnom divadle a jazykovú diverzitu v Európe a tiež chceme zastupovať a obhajovať e, verejné divadla v EÚ, teda tento sektor verejných divadiel v členských krajinách a v EÚ. Ide nám hlavne o spoluprácu je to e, taký projekt spolupráce cezhraničný, viacjazyčný. Chceme si vymieňať osvedčené postupy na schôdzkach, e, tvorivých dielniach, sympóziách vo forme profesionálnej výmeny a tak ďalej. Chceme pripravovať spoločné stratégie, pokiaľ ide o rozvoj publika, multilingualizmus je našim cieľom. Spomínala som tých 22 jazykov, ktoré sú zastúpené v našej konvencii, takže tento, táto viacjazyčnosť je dôležitým aspektom. Potom o vzdelávanie a spolupráca ETC a ďalších európskych organizácií, to je ďalšia oblasť našich aktivít. Hlavným projektom tohto roku s podporou Európskej komisie z kultúry 2013-2013. Toto je Art of Aging, umenie starnúť. Toto je e, projekt u 8 členských divadiel. Ide o výskumný projekt v oblasti dokumentárneho divadla. Je to pod záštitou Etela, Etel Adnan, pardon. Je to um, dramatička, 87-ročná, a ide o vnímanie starnutia z rôznych uhlov pohľadu, sociologický, ekonomický, fyziologický, filozofický, historický, politický pohľad. Prečo? No, vidíme, že aj naše publikum starne 60+, plus, a divadla často ignorujú to, že o, o divadlo majú záujem hlavne takíto starší občania, že vôbec takýto existujú. Na to divadla často zabudajú. V minulosti sme robili aj vec, ktorá sa diametrálne líši Young Europe, podporené tiež rovnakého programu. Boli to dva projekty. Ide o viacjazyčnú tvorbu a vzdelávanie. Ide o súčasné divadlo, moderné formy, čiže e, pre mladé publikum spolupráca mladých divadelníkov, tak, aby mladí ľudia mali väčší záujem a lepší prístup k divadlu a kultúre vo všeobecnosti. To v širšom zakontextovaní sociálny, politický proces, prepojenie medzi školou a divadlom, vzdelávaním a divadlom. Bolo to prezentované v školách, ale aj v divadlách tu teda dva projekty. Projekt 1, spolupráca u 8 divadiel, 8 nových hier, 16 e, divadelných predstavení, dva festivaly, Štrasburg a Berlín. E, v Štrasburgu sme vystupovali v Európskom parlamente a na Európskom súde pre ľudské práva a vyhrali sme Ehm, alebo teda, ehm, zorganizovali sme eh, prvý eh, kampus eh, mladých európskych talentov v Berlíne. Naozaj 40 tisíc mladých Európanov sa nám podarilo takto osloviť a vydali sme ešte aj publikáciu repertoáru pre mladé publikum. A potom Young Europe 2, tam bol model rovnaký, ale iba 4 hry preložené do 8 jazykov. Premiéra v Európskom divadle. Festival v maji eh, v Berlíne. Pani Pak a váš výbor to celé zastrešili. Vytvorili sme Young Europe Talent Campus, tak aby účastníci mohli naďalej sa zúčastňovať e, výmeny e, nápadov, skúseností a vytvárať siete a nadviazať trvalé vzťahy. Potom máme v Nemecku, v Bad Hersfelder každý rok medzinárodné divadelné fórum mládeže. Ide o to, aby sa ľudia dali do kontaktu, dostali do kontaktu, aby sa zaoberali témami, ktoré sú pre mládež v Európe zaujímavé. V roku 2012 sme za tento projekt dostali cenu Land of Ideas, ktorú odozdáva nemecká vláda a Deutsche Bank. Čím sa teda zaoberáme, čomu sa venujeme? Ehm, ide nám o eh, výmenné pobyty profesionálov, ehm, naozaj v rôznych funkciách v divadle, osvetľovači, eh, technici, režiséri a tak ďalej. Ďalej sa zamrievame na mladých umelcov, eh, pretože to starnutie sa týka nielen publika, ale aj autorov. Naozaj je málo mladých autorov, nemajú možnosť presadiť sa na divadelných doskách, takže podporujeme ich v tom fórum eh, mladých režisérov a obrovský festival na Vysbadenskom bienále. Robíme teda workshopy, rôzne schôdky, máme platformy, európskych eh, dramatických eh, odborov na vysokých školách a tak ďalej. V roku 2012 sme spustili projekt na eh, rozvoj publika. Začalo sa to celé prieskumom verejnej mienky. 10 krajín sa zúčastnilo tohto prieskumu. Viac než 1 745 000 osôb v tých 10 krajinách e, sa zúčastnilo tohto prieskumu. No, tie e, výsledky nevyzerajú veľmi slubne, pretože iba 10,2 respondentov sa má záujem o, zahraničné divadelné predstavenia. Um, takže vo východnej Európe, pokiaľ ide o divadelné festivaly, tak tam tá účasť nie je pravidelná. A napriek tomu, že v, Európach, v Európe máme čoraz viac multilinguálnych predstavení, tak tá účasť alebo návštevnosť je relatívne nízka. Slubné a zároveň prekvapivé je to, že divadlo je atraktívnejšie než futbal. Máme tu dva zaujímavé príklady z Chorvátska a z e, Nemecka. V roku 2009 v Nemecku bolo 19 osôb, 19 miliónov osôb, e, ktoré išli do divadiel a pokiaľ ide o zápasy Bundesligy, tak tam to bolo len 13 miliónov osôb, čiže 19 miliónov divadlo, 13 miliónov futbal a Bundesliga. V Chorvátsku máme ročne 1 e, 500 tisíc e, divadelných návštevníkov. Pokiaľ ide o futbal, tak tam je to 30 tisíc osôb. No, zrejme to vypovedá e, skôr o kvalite toho futbalu, e, než by to bola teda výpoveď o divadelných e, predstaveniach. Takže to aktívne starnutie, to je projekt, kde naozaj chceme zaangažovať staršie publikum. Ide vlastne o zlepšenie postavenia tejto vekovej skupiny v našich spoločnostiach Tiež nám ide o oslovenie nových e, skupín publika, ide nám o koncept celoživotného vzdelávania. No a potom tu máme ešte European Theatre Laboratory. Hľadáme e, nové formy divadelnej tvorby, teda pozícia divadelných inštitúcií v súčasnej spoločnosti. Takže to je taká platforma na výskum hľadanie nových formátov, e, využívanie verejného priestoru, obsiahnutie nového publika. Myslíme si totiž, že je potrebné získať e, viac údajov o publiku, jeho zložení a tak ďalej, preto chcú eh, členovia ETC spolupracovať na eh, získaní takýchto štatických údajov. Naozaj eh, vidíme, že v Európe dochádza k tomu istému, čo svetkami sme boli v Amerike už dlhodobejšie, teda naozaj starnutie toho publika 60 a vyššie 60 rokov a vyššie, čiže naozaj nám hrozí, že o 20 rokov nám naše publikum, tak povediac, e, vymrie. Takže musíme sa naozaj seriózne zaoberať touto otázkou. Takže prečo sme prišli sem k vám, prečo máme záujem o kontakt s vami. Chceme vytvoriť partnerstvo medzi poslancami EP a našim, našou konvenciou chceme eh, na novo zadefinovať eh, úlohu verejných inštitúcií, pokiaľ ide o divadlo, eh, umenie. Myslím si, že toto je naše spoločné, to sú naše spoločné záujmy, ako obhajiť pozíciu divadla, na pozadí toho, čo sa deje v našich krajinách, znižovanie dotácií, naozaj to financovanie, ktoré bolo zabezpečené dlhé roky, e, postupne dochádza. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Ja si spomínam, že v Berlíne som bola na tom vašom podujatí a naozaj som z toho mala len tie najlepšie dojmy. Pozrela som si niektoré predstavenia tých mladých a naozaj to bolo super, takže odvádzate obrovský kus práce, kvalitnej práce. Ešte nie ste zastúpení všade. Mnoho krajín nie sú súčasťou, ale prístupové krajiny Albánsko, Čierna hora, Bosna, Hercegovina majú záujem, chcú byť eh, v kontakte s vami, takže dúfam, že sa nájde nejaká možnosť rozvoja vašich aktivít a nový program Creative Europe vám iste poskytne príležitosti ďalších projektov. Mňa by zaujímalo, ako ste financovaní, lebo EU vám nedá celý rozpočet. Ale na to odpoveste prosím až v závere ešte Helga má otázku. Áno, ďakujem pekne. Vy ste povedali, že chcete posilniť európsku spoluprácu Čiže keď by ste mi mohli povedať, aké máte konkrétne plány na najbližšie obdobie. Spomínali ste už problém s dotáciami na národnej úrovni, že ich je čoraz menej. Takže čo plánujete na najbližšie obdobie? Ďakujeme, pán Tavareš. Bez mikrofónu. Sorry. Sorry, thank you. Uh, this is Ja sa ospravedlňujem. Nadviažem na to, čo podali pani Trupel a Pak. Nie sú pokryté VTC všetky členské krajiny. Čiže aké máte tu na plány a ako môžeme my pomôcť. Pomohli by vám možno kontakty na naše divadelné inštitúcie. Takže čo môžeme my spraviť? Ema, nech sa páči. Ja sa teším, že ste prišli a že som si vás mohol vypočuť. Pozrel som si vašu stránku. Spolupracujete s Nottingham Playhouse, s divadlom Nottinghame, to je môj volebný okrsok. Čiže vy sa snažíte podporovať to, čo robia po celej Európe. Ale mňa by zaujímalo, keď eh, hovoríte o tých návštevách, o tom publiku, vychádzate z predaja lístkov, lebo často tá, tie štatistiky môže sú trošku, trošku skreslené, čiže ako k ním sa dopracúvate. Ja by som ešte rada dala slovo podpredsedovi našej organizácie k financovaniu. Financujú náš členovia, členské poplatky a ešte aj grant od Európskej komisie dostávame v rámci Kultúra 2013 sme dostávali peniaze na tie sieťa a projekty a s e, novým programom obdobím budeme mať lepšie možnosti financovania projektov a spolupráce. No a ako by ste nám mohli pomôcť? V každej krajine sú divadla, bolo by dobré, keby ste ich oslovili s tým, že by mm, sa s nami mohli spojiť, stať sa našimi členmi, lebo čím viac nás bude, tým lepšie na európskej úrovni ale ako som spomínala, recesia, čoraz menej peňazí, e, takže myslím, že v tomto kontexte spolupráca ešte dôležitejšie. Áno, ďakujem, chcem sa vám poďakovať, ja som podpredsedom ETC. Pani predsedajúca, chcel by som hovoriť o nových programoch, ktoré budú, nových európskych programoch, ktoré budú spustené. My sme sa o nich dozvedeli pred pár dňami, ale chcem taktiež povedať, že divadlo e, v rámci tohto programu je iste umením, aj keď hovoríme o hospodárskom sektore, akýmsi archaickým sektorom, kde ten počet ľudí, ktorí sú v ňom zamestnaní, nebude nikdy nahradený technológiou. Čiže sme naozaj v špecifickej oblasti, čo je pre Európu akýmsi plusom, pozitívom, pretože tu dochádza ku kontaktu medzi ľuďmi ako je vzájomne medzi profesionálmi, tak aj medzi profesionálmi a publikom. My v rámci Európskej divadelnej konvencie sme sa chceli s vami podeliť o pár starostí, ktoré nám ležia na srdci a ktoré, o ktorých by sme mohli práve na tejto pôde diskutovať. V prvom rade ide o e, publiku, tak tam je veľký problém s DPH a s daňami v Európe. Viem, že toto nemôže vyriešiť tento výbor, ale to je náš dnešný obrovský problém spolu s finančnými problémami, ktoré máme v jednotlivých štátoch. A isté zlepšenia by mohli pomôcť vyššej návštevnosti v Európe. Po druhé, finančná podpora návštevnosti. Pretože viacero členských štátov nemá žiadnu politiku v tejto oblasti a lepšia Finančná podpora by napomohla aj návštevnosti. Po tretie, mechanizmy prístupu k dielam, či už ide o titulky alebo simultánne tlmočenie. Tieto otázky v tejto chvíli nepodporujú ani členské štáty, ani jednotlivé európske programy. A potom vzdielanie profesionálnych skúseností to je taktiež zásadné. Mohli by sme sa venovať otázke mobilite štábov medzi jednotlivými krajinami a tak ďalej. Hovorili ste o krajinách východnej Európy a prepojeniami, ktoré by mohli vzniknúť a taktiež je tu je ešte otázka zvýšenia počtu publika a prepojiť e, divadlo s vzdelávacím sektorom. Toto sú možno niektoré nápady, na našu budúcu prácu, ktorej by sa konvencia chcela venovať a v ktorých v oblastiach by chcela spolupracovať eh, s vami. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že to, o čom tu hovoríme, tu ide o celoživotné eh, vzdelávanie, sa ide o mladistvých, o mobilitu, o ich záujme, o divadlo. Pretože pokiaľ sa divadel, divadelní diváci všetci v mojom veku, už potom eh, budú mať možnosť raz divadlo spoznať. Takže my musíme divadlo približiť mladým ľuďom už v školskom veku. Musíme sa skutočne postarať o to, aby sa o divadlo zaujímalo, pretože pokiaľ len sedia pred počítačmi, tak je to tiež ťažké. Potom samozrejme nepôjdu do divadla. To znamená, že vy tu odvádzate obrovský kus práce práve v oblasti vzdelávania. Myslím si, že toto je veľké moto aj v rámci celoživotného vzdelávania, aj v rámci programu programu Erasmus+. A to je vlastne následnícky program pri celoživotnom vzdelávaní. No a Myslím si, že tu si musíme poz- sadnúť teraz s komisiou a pozrieť sa, a možno aj vy sa musíte s ním stretnúť, a ako naformulovať program a a projekt, aby sa do tohto rámca zmestil. Takže myslím si, že je to dôležité aby ste dostali prost, finančné prostriedky, tak z tohoto programu, ako aj z kreatívnej Európy. Ale samozrejme musia to byť dobré projekty, to je jasné. Takže my tu máme veľký program, ktorým sa veľmi tešíme, to je to celoživotné vzdelávanie, takže e, tam zatiaľ nie je nič pre divadlo, pretože v týchto oblastiach divadlo zatiaľ nezohráva žiadnu úlohu a preto si myslíme, že sa musíme pokúsiť aj v rámci tých malých finančných možností financovania, ktoré máme, e, chrániť takéto projekty, podporovať ich a spolu e, s tým programom Erasmus Plus ich posunúť niekam ďalej. Takže určite si to zvážime. Myslím si, že v komisii bude dosť pracovníkov, myslím, ktorí budú myslieť podobným smerom ako my a umožnia nám uh, E, v tejto veci postúpiť, ale správne ste povedali, aj e, moja kolegyňa Ema o tom hovorila, že my musíme sa postrediť v našich vlastných volebných obvodoch, aby e, sa viac ľudí viac, mladých ľudí za, začajú zaujímať o divadlo, pokiaľ budete mať viac divákov, budete mať viac peňazí. Ale možno by sme mohli mať aj viac takých interkulturálnych záležitostí, možno by to potom, potom e, priviedlo, priviedlo toho domáceho diváka, poslucháča pozrieť si alebo ísť na divadelné predstavenie iných cudzích autorov alebo možno dokonca na divadelné predstavenie v cudzom jazyku. Takže subtitling samozrejme a synchronizácia, dubbing to je niečo, čo je veľmi drahé samozrejme, tak tu vám takisto nemôžeme veľmi pomôcť, ale to je rovnaká otázka ako v eh, kine, takže to sa musí riešiť nejakým iným spôsobom, ale v každom prípade eh, musím povedať asi toľko, že v každom prípade je možné z obidvoch týchto programov dostať nejaké prostriedky, ale najskôr sa snať musíte trochu zaujímať o to, ako naformulovať taký projekt, aby ste tie prostriedky dostali. Takže má niekto ďalšie nejaké pripomienky? Komisia nie? Chcete ešte vyreagovať? Kto chce? Ešte raz? Dubravka, takže nech sa páči. Chcem sa vám poďakovať za to, čo ste povedali. Je to totiž to veľmi dôležité a program Tvorivá Európa sa špecificky venuje médiám. Tam strácame svoju pozíciu a preto musíme bojovať viac než povedzme pred dvoma rokmi. Pokiaľ sa nám teraz nepodarí získať skutočné stanov, skutočný nejaký si statút v programe komisie, čo sa stane o 7 rokov? Nebude tam ona za ani zmienka. Preto musíme tomuto problému čeliť, chceme bojovať a chceme nájsť spôsob, akým môžeme naďalej pokračovať v práci, aj keď tých problémov máme veľa. Hovorili sme o tom, že mládež, aj pokiaľ ide o publikum, ale tak aj pre profesionálov, tak tí nemajú teraz príležitosti, pretože nie, nie sú peniaze. A myslím si, že aj v rámci vzdelávania toto musí byť prioritou. Umenie musí byť prioritou, pretože umenie sa teraz dostáva na okraj, všet, všetci riešia E, spotrebu média, film, digitalizáciu. A kde sme v tomto spektre my? Je to naozaj náročnejšie než v minulosti, než v rámci minulého programu a myslím si, že aj ako aj vy, tak aj my v našej krajine potrebujeme pomoc z vašej strany. Pretože mládež, publikum, divadlo, to sú dôležité elementy a my musíme divadlo do budúcnosti zachrániť. A myslím si, že toto je zásadný okamih. Áno. Ja by som vám chcela v jednom bode odporovať. Tento nový program tam nie je menej, tam, ten, ten nemá menej záujmu na vašej práci ako predtým. Takže tu musím povedať, že toto fakt nie je pravda, pretože my sme programy zmenili tak, že tam máme aj pojem e, divadlo, máme tam pojem umelec, ktorý tam predtým nebol. Samozrejme, Creative Europe e, spojil dva programy dokopy, media program a program kultúru. A vy by ste si nemali ale myslieť, že to bude, teraz bude menej možností ako predtým to je priamežom tak eh, veľa možností ako predtým, ak to dokonca nie je aj viac možností, pretože sme to tam expressis verbis uviedli, takže to je niečo, čo vniesla do toho komisia, ale urobila to rada, rada a parlament, pretože my sme legislatívci, komisia niečo navrhuje, ale my to legislatívne musíme schváliť. A pokiaľ to tam raz už je, tak sa to potom aj bude robiť. My sme to schválili. Takže vy môžete urobiť následovné. V rámci tohto programu môžete požiadať tiež o o, o rôzne veci. Napríklad my podporujeme aj festivaly. Ja neviem, že či vás budeme môcť za každým podporiť, lebo máme určite viac požiadaviek ako prostriedkov, finančných prostriedkov, ale môžete skutočne v tom rámci vytvorených možností si môžete preskúmať, odkiaľ môžete peniaze dostať. A je to, sú to dve možnosti, Creative Europe a Erasmus+. Áno, takže ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste tu boli, ďakujem, že ste prijavili svoj záujem a želám vám na, a nám na následujúcich 7 rokov eh, aby sme mohli financovať niektoré projekty z vašich programov. Určite sa niekde uh, niekde stretneme určite v Zahrebe alebo v Prahe alebo niekde určite. Takže ďakujeme a prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného rokovania a to je schôdza koordinátorov. Takže môžem, vás, môžem požiadať všetkých tých, ktorí nepatria ku koordinátorom, aby opustili sálu. Ďakujem.